Správa Herberta Dorfmana, poľnohospodárstvo v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami, osobitná kontrola stavu. E, máme tu pána spravodajcu, takže mu teraz dávam slovo, nech sa páči. Jak, jak sa mi ťažko... Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, e, vážení kolegovia. E, zaoberáme sa touto správou na základe oznámenia komisie, ktoré sa týka polnospodárstva v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami. Predovšetkým ide o vymedzenie takýchto znevýhodnených oblastí a ide hlavne o to, aby sme našli novú formu takéhoto e, vymedzenia. Dnes prebieha takéto e, vymedzenie predovšetkým na základe e, národných kritérií a tých je asi celkovo 100 a sú veľmi rozdielne a v jednotlivých krajinách sú teda iné v rámci celého spoločenstva. Nie je zaručená jednotnosť a tým pádom aj účtovný dvor viackrát eh, kritizoval eh, takúto jednotnosť. Komisia v tejto chvíli navrhuje v rámci svojho oznámenia, aby eh, sme pristúpili k novej forme vymedzovania a to na základe rôznych kritérií, ktoré majú viesť k úplne novému vymedzeniu takto z nevýhodných oblastí parlamentu nie je jasné, aké dopady a dôsledky bude mať takéto e, vymedzenie, pretože tie simulácie oblasti, e, ktoré požadovala komisia od členských krajín, e, neboli predložené pre účely takéto práce a my sme ani nemali nejaké podklady, ktoré by boli použiteľné pre takéto simulácie. Keby som mohol zhrnúť to, čo navrhujeme v rámci tejto správy, Domnievame sa, že jednotné vymedzenie je zmysluplné a takisto je nevyhnutné na to, aby sme zaručili jednotnosť v rámci Európskej únie Takisto sa domnievame, že ten vyrovnávacia kompenzácia, vyrovnávací príspevok, ktorý e, má byť dôležitým výsledkom takéhoto vymedzenia, pretože ide o teda vyplácanie takýchto vyrovnávacích kompenzačných e, príplatkov v tých oblastiach, ktoré budú e, určené ako znevýhodnené a má byť zaručené, aby polnospárstvo fungovalo aj tam, kde za iných okolností nie je možné, aby fungovalo predovšetkým v hornatých oblastiach a v veľmi vzdialených oblastiach, najvzdialenejších. Otázka, ale či tieto kritéria fungujú alebo nie, nemôžeme to vyhodnotiť, pretože tá simulácia oblasti v súčasnosti nie je e, k dispozícii, čiže nemáme nič také ale existujú veľmi konkrétne pochybnosti, či navrhnuté kritéria budú dostačujúce. Takisto treba objasniť, či kritéria, ktoré navrhuje komisia, e, či skutočne e, jednak jednej, kritérium po kritériu sa pôjde a či to bude tak, ako navrhuje e, komisia, alebo či by sme nemali niekedy zvažovať kumuláciu takýchto kritérií, či by sme to nemali hodnotiť kumulatívne znevýhodnenie sa odvíja od viacerých faktorov e, zároveň, ktoré vstupujú do hry a zdá sa nám zmysluplnejšie nad týmto uvažovať a nie vždy nevyhnutne musíme zvažovať práve kumulatívne vyjadrenie takýchto faktorov alebo kumuláciu. Takisto si myslím, že treba sa zamyslieť nad tým, či pri tejto otázke nie je nevyhnutné zohľadniť princíp subsidiarity. Či aj tu nie je dôležité aby na základe nových kritérií vznikal nový rámec, aby potom ale jednotlivým členským štátom sme dali priestor na isté eh, doladenie, také jemné doladenie. Takisto záverom myslím si, že je nevyhnutné eh, uvažovať aj nad prechodnými obdobiami. Eh, takéto vymedzenie bude viesť k tomu, že niektoré tie oblasti vypadnú zo znevýhodných oblastí a tým pádom si budú vyžadovať dlhšie prechodné obdobie, aby sa dokázali prispôsobiť. E, chcem to ešte zhrnúť a myslím si, že v správe sa to odráža aj tak, takýto názor. Myslím si teda ešte raz, že e, je nevyhnutné doladiť e, oznámenie komisie a skôr ako príde k jeho realizácii, je nevyhnutné niektoré veci vylepšiť pretože budú, budú tam výrazné dôsledky pre e, ľudí, ktorí pracujú v tomto sektore, ktorí sú práve v týchto oblastiach, ktorých sa to týka. Chcem sa ešte srdečne poďakovať e, kolegom, ktorí, z parlamentu, ktorí na tom spolupracovali a takisto aj komisii, ktorá bola veľmi aktívna pri vypracovaní tohto stanoviska. Ďakujem pekne. Ich danke auch. Ďakujem takisto. Pán Jár, nech sa páči. Äh, ďakujem pekne pánovi spravodajcovi za vynikajúcu správu. najskôr požiadavka aby tie znevýhodnené oblasti boli spoločnou súčasťou poľnohospodárskej politiky. Snaha komisie, aby e, bol vypracovaný systém, ktorý bude určovať tieto znevýhodnené, e, oblasti, ten je vítaný Otázka je, či tých 8 kritérií, ktorých bol navrhnutých, či sú dostačujúce. A nie som presvedčený, že sú naozaj, že sa hodia. E, s čím som sa nevedel identifikovať, a myslím si, že ani spravodajca sa s tým nevedel identifikovať, ani celý plnohospodársky výbor. A to bol fakt, že komisia, pokiaľ išlo tie simulačné výsledky, výsledky simulácií, ktoré mali práve posúdiť tých 8 kritérií, že nebola poskytnutá, výsledok teda simulácií nebol poskytnutý. Taký apel z mojej strany e, na komisiu, e, nemalo by sa to diať často, vždy, keď veci hodnotíme, tak e, musíme poznať výsledky takýchto simulácií. A ja to vnímam do istej miery ako nedostatok dôvery smerom k parlamentu. E, z pohľadu e, návrhu nariadenia to znamená, že je tam ešte veľa práce a takisto si myslím, že komisia sa musí presne, sa musí presne oboznámiť s so správou pána Dorfana, ktorú sme si my dobre osvojili a myslím si, že pán Dorfan sa môže ukázať ako veľmi e, dobrý sprievodca tohoto tému aj v budúcnosti. Ďakujem, pán Hojsling, minúta. Ja, ich danke. Ďakujem pekne pánovi Dorfanovi za správu, e, ktorú, to, čo tam e, popísal, to naozaj počiarkuje fakt, že potrebujeme si toto objasniť, túto tému. Ako povedal už predrečník, a ja nepovažujem e, súčasnú škálu vymedzujúcich faktorov za dostačujúcich. E, nemyslím si, že to stačí teda. A aj napriek tomu, že sme doteraz fungovali s tými kritériami, vzniká tu otázka, či dostatočne zohľadňujeme niektoré socioekonomické faktory v rámci týchto regiónov nakoľko mnohé platby sú existenčného charakteru, pokiaľ ide o prevádzkovateľov v týchto oblastiach. E, komisia sa musí e, zamyslieť nad tým, či nebude dôležité nejakým spôsobom e, zmeniť posudzovanie takýchto znehodnených oblastí. Myslím si, že pri realizácii bude veľký, veľký posun. Nie vždy sa to dá nejakým spôsobom zdôvodniť a bude to viesť k nepokojom v rámci polnospodárskeho sektora a takisto k zvyšenej neistote a to by sme mali odstrániť. Ďakujem Čabata Bajdi, nech sa páči. Nagyon fontos, hogy a Dorfman jelentés alá... Je mimoriadne dôležité, že Dorfmanová správa sa bude odrážať aj v rozpočte Spoločná, rozpočto, spoločná poľnospodárska politika dá prioritu týmto oblastiam, ktoré sa spomínajú v Dorfmanovej správe a bude podporovať isté oblasti takto vymedzené, inak to bude ekologická a sociálna katastrofa, ktorá postihne tieto znevýhodnené oblasti. Vítam úsilie komisie, blahoželám komisii a dúfam, že členské štáty využijú pomoc ktorá sa ponúka v rámci takto nastolených kritérií. Myslím si, že dokonca i dnes sú rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi a že je tu istá diskriminácia, čo sa týka priamých platieb, najmä Nové členské štáty trpia újmou napríklad Lotyšsko, ale aj iné. Nové členské štáty, napríklad Maďarsku, vod, zásoby vody, dodávky vody do piesčitých oblastí sú problémom, pretože vodné hladiny sa znížili o 5 metrov za posledných pár dekád a v týchto oblastiach sa pôda vysušuje. Preto si myslím, že treba e, vodnému hospodárstvu venovať väčšiu pozornosť. Pán Danten, máte slovo. Merci, Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať nášmu kolegovi Dorfmanovi, ktorý odviedol výbornú prácu na tejto správe. Myslím si, že veľmi dobre opísal túto otázku, ktorú si kladieme na základe návrhu komisie. Pán komisár, chcem sa obrátiť na vás. E, táto práca trvá už niekoľko mesiacov a v niektorých sektoroch našich krajín vytvára um, isté premiestňovanie a um, toto je vlastne um, uh, obie, predmet um, zajtrajšej otázky. Tam sa niektoré sektory ocitli v ťažkostiach Eh, musíme napredovať skoro. Nemôžeme čakať 3 eh, roky na to, aby sme eh, odpovedali poľnohospodárom, ktorých sa týka toto rozdelenie na zóny. Ďakujem, pán Danten, pani Esaja. Kiitoksia, arvoisa puhemies. On erittäin hyvä, että nämä epäsuotuisat alueet on nostettu. Ďakujem pekne, pán predseda. Je dobré, že tieto oblasti so znevýhodnenými podmienkami naozaj sú centrálnou témou tejto správy a to ústrednou myšlienkou je, aby e, boli stanovené podmienky, ktoré budú zaručovať istú návratnosť a istú rentabilitu pre všetky oblasti, bez ohľadu na to, ako budú klasifikované regióny. je nevyhnutné takisto zohľadiť aj to, čo sa odohralo e, v predchádzajúcich reformách, pokiaľ ide o tieto oblasti so znevýhodnenými podmienkami. Väčšinou to bolo málo. A vychádzalo sa z perspektívy alebo z uhla pohľadu tých e, oblastí, kde sú podmienky výhodnejšie. Myslím si, že tie mechanizmy treba napraviť a nastaviť ich správne. A mnohé veci treba robiť na novo, Treba ich napríklad robiť, pokiaľ ide o kvóty na mlieko, treba to robiť na novo, pokiaľ je kvóty na mlieko a takisto aj pri niektorých iných záležitostiach. Dovanie Zdowanie rolnictwa europejskiego jest bezdyskusyjne. Do jeho głównych przyczyn zajčiť należy różne warunki produkcyjne, tak v zakresie... Mali by sme brať do úvahy rozličné podmienky pre poľnohospodárstvo, rozličnú klímu, rozličný typ pôdy a zároveň sociohistorické faktory. Väčšina z týchto faktorov ovplyvňujú výsledok poľnohospodárstva a aj hospodársky výsledok a toto treba brať do úvahy v SPP. Súhlasím s názormi spravodajcu, ktorý sa obáva pretrvávaniu kritérií, ktoré sa neosvedčili. Potrebujeme hĺbkovú analýzu, analýzu dopadu. Podpora týmto oblastiam si by mala byť zachovaná v rámci budúcej perspektívy na tej správnej úrovni a aj v rámci SPP. Ďakujem za slovo. Ďakujem. Teraz udelujem slovo komisárovi. Vážený pán predseda, ctení poslanci Európskeho parlamentu, rád by som poďakoval pánu Dorfmanovi za vynikajúcu správu. Je to komunikácia, ktorá sa snaží lepšie nastaviť poľnohospodárstvo v oblastiach so znevýhodnenými prírodnými podmienkami. Je tu niekoľko vecí, ku ktorým by som sa rád vyjadril. Aké sú cieľy pladieb za znevýhodnené prírodné podmienky? Je to nastavené tak, aby sa stále táto pôda obrábala a aby ráz krajiny zostal, aký bol predtým a zároveň, aby sa poľnohospodárstvo pohybovalo v trvalo udržateľnej trajektórii. Kompenzovanie farmárov je za to, že majú výdavky navyše a to preto, že majú znevýhodnené prírodné podmienky. Rada sa rozhodla, že odstráni socioekonomické kritéria s cieľou z kritérií platieb za znevýhodnené podmienky a odstranením týchto socioekonomických faktorov e, treba vidieť v kontexte celého súboru opatrení v členských štátov, pretože sú tu aj nariadenia, ktoré upravujú vidiecky rozvoj, nepoľnohospodárske aktivity, rozvoj mikropodnikov, malých a stredne veľkých podnikov a aktivít cestovného ruchu, poskytovanie základných služieb. Takže platby za znevýhodnené prírodné podmienky sa snažia takisto vysporiadať sa s vymenovanými problémami. Koncentrovanie poľnohospodárov v niektorých oblastiach nie je spo- nevýhodou a keď vznikajú v iných oblastiach e, navyše náklady na poľnohospodárstvo a my ich kompenzujeme, toto zasa ničí konkurencieschopnosť alebo férovosť konkurencie. konkurencie. Musíme e, si zrevidovať a preskúmať každú jednotlivú oblasť a rozhodnúť, či jej budeme venovať ďalej podporu. Nie je to proti novému rámcu, ktorý rada nastavila pre oblasti so znevýhodnenými prírodnými podmienkami. Čo sa týka toho, že sú odľahlé a oblasti na periférii, napríklad konkrétny článok tohto nariadenia, kedy e, komisia pozvala členské štáty, aby stanovili istú pravovú, prahovú hranicu v rámci jednotlivých kritérií. Vedci potom overovali validitu, transparentnosť a možnú aplikovateľnosť v širšej komunite týchto kritérií. Tieto prahy, ktoré boli nastavené, tieto limity, musia viesť k záverom iba vtedy, ak naozaj prírodné podmienky sú veľmi znevýhodnené. Tento experiment, ktorý testoval vymedzovanie oblastí, bol zahrnutý na návrh komisie do spoločnej poľnohospodárskej politiky a až do roku 2030 by sa mali brať výsledky týchto experimentov do úvahy. Uvidíme, či niektoré zo nevyhodených oblastí stratia svoj status z nevyhodených oblastí, keď kritéria budú iné. Ďakujem pekne, pán komisár. Rozpráva skončila a budeme hlasovať o tejto téme o dva týždne v Bruseli počas plenárneho zasadnutia.